216 e, e, odsek 4 e, nedošlo k žiadnej žiadosti dať hlasovať o korigende, ktoré bolo včera počas hlasovacieho hlasovania schválené, takže je to schválené. Dostávame sa k hlasovaniu samotnému. Ďalší bod. Hlasovanie o zjednodušenom postupe